Bude to aj veľkým krokom v boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme, pán komisár. A na záver vám v maďarčine čo si poviem. Máme jeden, jeden e, návrh na uznesenie, ktorý sme dostali. A na záver rozpravy e, ešte e, dodám, že končím zasadnutie. Hlasovanie sa uskutoční o 12. v štvrtok. Ďakujem za, pod, za pozornosť. A boh vám žehnaj, nech je vaša noc príjemná.